rokovanie pred eh, súdom v Budapešti. Tento, táto žiadosť sa eh, postupuje príslušnému eh, právnemu výboru. EPP, e Európska ľudová strana, kresťanskí demokrati, podali žiadosť na vymenovanie do medziparlamentnej delegácie toto menovanie nájdete v zápisnici dnešného zasadnutia. Ak e, nebudú znesené námiatky, do konca zasadnutia budú tieto menovania považované za schválené. E, štvrtý oznam. Pani Eniko Gyuri ma informovala o svojom povolaní do úradu štátnej tajomničky e, v maďarskej vláde od 1. septembra 2010 Európsky parlament to berie na vedomie podľa článku